dátumov plenárnych zasadnutí na rok 2019. Tento kalendár už bol zverejňovaný na webovej stránke parlamentu a do dnešného dňa do 19. hodiny môžete vznášať e, výhrady a hlasovať o kalendári sa bude 18. apríla o 12. hodiny. A e, dátumy sú zás, nasledovné. 14. až 17. január, 30. 31. E, január, 11. až 14. február, 11. až 14. marec, 25. až 28. Marce, marec, 3. až 4. apríl, 15. až 18. apríl, 1. až 4. júl, 15. až 18. júl, 16. až 19. september, 9. až 10. október, 21. až 24. október, 13. až 14. november, 25. až 28. november, 16. až 19. december 2019. To sú dátumy plenárnych zasadnutí. Rôzne komisie sa rozhodli,